meeting at four o'clock. Okay. Right, if, if people could sit down, we'll proceed. Poprosím vás, aby ste sa usadili. Budeme hlasovať a budeme sa venovať smernici o perspektívach. Hlasujeme. Poprosím všetkých, aby ste si sadli. Ešte stále je tu niekoľko poslancov, ktorí si nevšimli, že mám zapnutý mikrofón. Počujete ma všetci? Fungujú mikrofóny? Tedy veľa ľudí rozprávajú, takže v tom ruchu nepočujete môj hlas to bude celý problém. Budeme hlasovať o k smernici o perspektívach. Začíname s kompromisným návrhom F. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Presúvame sa k 94. Kto je za? proti, kto sa zdržal, prijatý pozmenujúci návrh. Teraz pozmenujúci návrh 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Tento pozmeňujúci návrh bol prijatý. Kompromisný návrh G, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 96 bol stiahnutý a preto prichádzame k pozmeňujúcemu návrhu 99. Kto je zaň? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Teraz 18. Za, proti, zdržal sa, prijatý. Stovka. Kto je za stovku? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 101. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmienujúci návrh 102 bol stiahnutý, preto prichádzame na 19. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmienujúci návrh 103 a 104, kto je za, proti, kto sa zdržal. Myslím, že prešiel. Mohli by sme si overiť toto hlasovanie ešte raz. Hlasovanie je otvorené. Všetci hlasovali? Prepačte, som náhradničkou a neviem, či môžem hlasovať v tomto prípade. Nemáte so sebou kartu? Musím, môžem hlasovať v mene EPP? Je otázka? Počkajte chvíľku. Keby ste boli, prosím, ticho, mohli by sme si overiť počet hlasujúcich a zistíme, či hlasovalo o jedného viac, ako bolo treba. Hlasovanie je uzavreté 25 za, 18 proti. Váš hlas by tak či tak nerozhodol, takže povedzme, že je prijatý tento pozmenujúci návrh. Prechádzame k 105. Tí z vás, ktorí sú za, nech to dajú najavo. Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že budeme musieť overiť aj toto hlasovanie. 21 proti 22, 22 proti 21 za. Takže je to zamietnuté. Ja sa len pokúšam zistiť, či ten hlas, o ktorý sa dožadovala náhradnička, by sa mohol zarátať. Ale nie, prechádzame k ďalšiemu pozmenujúcemu návrhu 107. Kto je za? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 108. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 109 a 110, kto je za ne, kto je proti ním, kto sa zdržal v tomto prípade, pozmeňujúce návrhy zamietnuté. Kompromisný návrh H, kto je zaň, kto je proti nemu, kto sa zdržal. Tento bol prijatý. Presúvame sa k 117, kto je za 117, proti, zdržali sa, prijatý pozmenujúci. Prepačte. Ospravedlní sa predsednička. Vraciam sa k kompromisu B. Kompromisný návrh B. Kto je zaň? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh 118. Kto je za tento návrh? Kto je proti nemu? Kto sa zdržal? Prijatý. 119. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 120 za, proti, zdržali sa, prijatý. 121 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 123 za, proti, zdržali sa, prijatý. 124 za, proti, zdržali sa, prijatý. 125, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 126 za, proti, zdržali sa, prijatý. 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromisný pozmenujúci návrh E, kto je zaň, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý je len jeden. 133. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. 25 za, proti, zdržali sa. Prijatý. 26 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Ďalšie vypadáva. 27 teraz. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Teraz 137 je nasledujúci, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 28 za, proti, zdržal sa, prijatý. Ďalší je až 30 za, proti, zdržali sa, prijatý. 142, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 31, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Prechádzame ku kompromisnému návrhu K. Máme tu ústne predložený pozmenujúci návrh od skupiny EPP. Ako to vidíte v podkladoch, mám pocit, že spravodajca je proti. Prepačte. Nie som proti pozmeňujúcemu návrhu. Ja budem proti nemu hlasovať. Chápem. Rozumieme vám. Takže ústny pozmeňujúci návrh je na papieri, ale nie ste zaň, takže poprosím, zdvihnite ruky tí, ktorí ste za ústne predložený pozmeňujúci návrh. Proti. A kto sa zdržal? Zamietnutý. Ale môžeme si to overiť, ak by ste si to želali. Otváram hlasovanie. Teraz je hlasovanie uzavreté. Ústny pozmeňujúci návrh prešiel. A teraz to zahrňa aj pozmeňujúci návrh? Je to tak? Áno? Je to tak? Takže kompromisný návrh K spolu s ústne predloženým pozmeňujúcim návrhom. Možno by sme mali hlasovať ešte raz samostatne. Kompromis K spolu s ústne predloženým návrhom za proti. Zdržali sa? Ten je prijatý. Prechádzame na 150, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý 151. Za, proti, kto sa zdržal zamietnutý. 33 za, proti, kto sa zdržal prijatý. 33 za, proti, prijatý. 155 za, proti, zdržali sa prijatí, 35 za, proti, zdržal sa prijatý, 153 za, proti, kto sa zdržal prijatý. Až teraz prichádza 155, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 37 za, proti, zdržal sa prijatý. 38 za, proti, zdržal sa, prijatý. Compromise I in favor again. Kompromisný návrh I za, proti, zdržali sa, prijatý. 164, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 165 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 166 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz tu je návrh na spoločné hlasovanie k 40. Od 40 až po 47. Spolu hlasujeme za, proti, a to sa zdržal. Takže celý tento blok pozmeňujúcich návrhov je prijatý a prechádzame k 68. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím si, že to sa zamietlo, ale si to overme. Hlasovanie je v tejto chvíli otvorené. Keď každý hlasoval, uzatváram hlasovanie. Prešiel prešiel. Ľudia sa tu prechádzajú a potom to človek nevidí. Teraz kompromisný pozmeňujúci návrh A. Kto je za? Za kompromis A. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Štvorka. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 71, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Kompromisný návrh C, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Osmička bola stiahnutá, takže prechádzame na 76, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 77, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 78 a 79. To je za tieto dva pozmenujúce návrhy, kto je proti, kto sa zdržal. Prijaté. 80 za, proti, zdržali sa. Prijaté. 81 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromisný návrh je. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Myslím, že socialisti sa zdržali, ale nehlasovali. Ste za? Asi by sme si to mohli radšej overiť. Kompromisný návrh je. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prešiel. Je to nepravdepodobné, ne- nepredvydateľné, či to prejde, či nie. Desiatka za, proti. Nikto nehlasuje. Desiatka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmenujúci návrh. 86 za, proti, zdržali sa zamietnutí 86 a 7. Kto je za tieto dva, kto je proti ním, kto sa zdržal prijatý. 12 a 88, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 13, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh D, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. A teraz budeme hlasovať o texte, ako bol pozmenený, kto je za celý text, kto je proti nemu kto sa zdržal? Chcete to overiť? Asi radšej elektronicky overíme o texte, ktorý je celý pozmenený. Kto je? A teraz hlasovanie je otvorené. Končím hlasovanie 39 k 6. A teraz hlasovanie, ktoré bude k uzneseniu. Tiež elektronicky otváram hlasovanie. Ukončené. Ďakujem. 38 za. Takže prešiel. have plenty of agendas. what, what's next? Next is this.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 We, we now have the vote. Teraz tu, kolegovia, máme hlasovanie o mojej správe. Ide o vymez, vymenovanie viceprezidenta Európskej centrálnej banky. Myslím, že na vedenie tej, tohto hlasovania by som mala odovzdať e, žezlo podpredsedovi. Have to go down the, the uh, one. Just take block vote. Yeah, take it. Podemos votar en bloque el texto tal como ha sido propuesto. Budeme teraz hlasovať en blok elektronicky o texte, tak ako ho máme k dispozícii. Hlasujeme teda elektronicky a, a hlasujeme o texte v pozmenenom znení. Okay. This is alternative one for approval, yes. To je alternatíva číslo jednak Kto je proti? Zdržal sa niekto? Teraz sa dostávame od seku číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 1 až 4 úvodné ustanovenia za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. E, úvodné ustanovenia A až C spoločne za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Teraz hlasujeme o celom texte elektronicky. Se cierra el voto. Končím hlasovanie. 37 hlasov za, traja sú proti. vyjadrujem teraz e, e, blahoželanie jednak spravodajkyni a jednak e, pánu Konstanciovi. Lebo má pán Klinc. Pani predsednička, chcel by som informovať členov výboru, výboru o tom, že tento výbor, a to nie je poprvýkrát, v svojej úžasnej múdrosti pri dvoch hlasovaniach e, u dvoch ústa- úvodných ustanovení odhlasoval opak. E, rozhodli sme sa jedenkrát tak a druhýkrát tak. Máme tam nekonzistentnosť tej správe. V úvodnom ustanovení hovoríme čosi, čo potom hovoríme naopak v da- daných odsekoch. Nie je to však poprvýkrát. E, v trialógu budeme musieť čosi zmeniť. Chcel som vám len dať feedback v tejto veci. Naozaj máme premiéru múdrosti a Rozhodli sme sa v protikladne. This, this gives you, this gives you the opportunity to... Toto vám dáva možnosť e, v, v trialógu e, argumentovať oboma spôsobmi. Pani Wortmanko, myslím si, že v, e, v, v texte, v, teda v článkoch v, bola jasná väčšina a to by malo mať prioritu oproti úvodným ustanoveniam. Ak by sme sa teraz mohli presunúť k ďalšej časti a našeho programu, a to je výmena e, názorov týkajúca sa dozorného balíčku a vzhľadom na odročenie e, e lehôd na podávanie pozmenujúcich návrhov a množstvo pozmenujúcich návrhov, ktoré boli podané, súčasnosti tu máme veľké riziko, že preklady e, na, druhé, e, na druhú výmenu názorov nebudú k dispozícii, teda na 12. apríla, a preto druhé posudzovanie pozmejúcich pozmeňujúcich návrhov e, k dozornému balíčku sa odklada na štvrtok 22. apríla, tak, aby ste mali vaše jazykové verzie, čiže pôjde o stretnutie v Štrasburgu a vieme, že to asi nie je najlepší moment, ale je to jediný možný, E, termín. Alternatívou by bolo 3. či 4. mája, ale potom by sme museli odročiť hlasovanie v Ekone až do júna a nedostali by sme sa do plena snať ani do septembra, takže v súlade s ambíciami vyskúšať do konca leta to dovršiť, druhé posudzovanie pozmeňujúcich návrhov sa musí odohrať 22. apríla, a to v Štrasburgu. Which that has been agreed. A na tom sme sa dohodli. I think what we'll do is just go through the um, Myslím si, že pôjdeme cez tie správy teraz v takom poradí, ako sú na programe v tom balíčku a najprv ide o Európsky orgán pre bankovníctvo a tu má slovo eh, podpredseda Jose Manuel García Margalo i Marfil. 10, 20, 30, 40. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ir a la máxima Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Budem hovoriť čo možno najrychlejšie. Mám tri predbežné poznámky na úvod a potom je tu ešte 10 tematických blokov, v ktorých, do ktorých som zaradil všetky pozmeňujúce návrhy. Pracoval som čo najrýchlejšie, chcel som totiž, aby aby španielské predsedníctvo eh, schválilo balíček o dohľade. Po druhé, potom sme mali veľké problémy. Návrh komisie bol predložený ešte pred eh, vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy a my sme ju teda museli, my sme ten návrh museli prispôsobiť Lisabonskej zmluve. Predtým v situácii podobnej platila komitológia iný postup a teraz tu máme iné právne kategórie, máme tu implementačné akty a delegované akty Tretia poznámka. Všetci spravodajci sa rozhodli, že budeme pracovať nad textom komisie a nie dohodou rady. Prvý tematický blok hovorí o systémovom, v systémovej povahe e, dohľadu. Patria sem pozmenujúce návrhy, ktoré posilnia národné úrady všetky tri uh, úrady smiešaného výboru a všetko, čo sa týka dohľadu. Domnievame sa, že takto je to efektívnejšie a myslím si, že takto sa dostaneme k spoločnému dozornému systému a preto aj pozmeňujúce návrhy uh, k smiešanému výboru pána Skinnera boli prevzaté a Hovorí sa tu o jednotnom zbernom mieste alebo kontaktnom mieste a o vyhláseniach, ktoré musí vy, e, vysloviť celý ten výbor pre systémové rizika. A tiež je tu potom cieľ e, vytvoriť teda zväz dozoru, aby nebolo tu rozdrobenie, aby tu bol celoeurópsky orgán, Je tu teda tá, tá, tá, tá štruktúra uh, dozoru. Treba pristupovať konštruktívne a e, vyvodzujem to zo správy pána Skinnera, aby sme sa e, vyhli inštitucionálnym zablokovaniam tak tento parlament e, môže mať takú možnosť, že bude vykonávať úlohu kontrolného orgánu. A preto tu mám zodpovedné osoby, ktoré by mali vysvetliť, aké sú možnosti vyriešenia tejto situácie. Samozrejme, že rada môže urobiť to isté. Po tretie, ak chceme kompenzovať silu, ktorú poskytujeme e, Európskemu bankovnému orgánu, tak zdôrazňujeme posilnenie e, skladania účtov Predseda orgánu tu musí vystúpiť a musí zložiť účty a povedať, čo za dané obdobie urobil. Pokiaľ ide potom ďalej o technické normy, sú tu zhody aj nezhody. Predovšetkým, e, pokiaľ ide o môjho kolegu Sancheza. Pokiaľ ide o tú správu, tak technické normy e, sú normami týkajúce sa rozvoja legislatívnych aktov. Ide o parlament a radu. Rozpory tu spočívajú v tom, že ja všetky technické normy vnímam ako delegované činy v zmysle článku 290. Môj kolega ich vníma podľa článku 290 a ako implementáciu podľa článku 291. Nezhodujeme sa teda v tom, či ide o technický alebo politický ráz. Ja osobne si myslím, že ústavný a právny výbor by nám mali povedať, akým spôsobom by sme na toto mali nazerať. Pokiaľ ide o orientáciu a pán kolega Sanchez a socialistov poskytol svoje pozmenujúce návrhy, tak sa zhodneme v tom, že by malo ísť e, o nenormatívny postup. úradníci by nemali e, pokiaľ ide o odmeňovanie e, úradníkov, tak e, predseda orgánu nám povie, aký dohľad bol realizovaný, aké orgány dozoru vykonali to či ono. Čiže Toto všetko je téma odmeňovania úradníkov. Problémy, ktoré mi skupiny predložili, pochádzajú zo skupiny hlavne konzervatívcov a britských reformátorov a sústredujú sa na reformovanie týkajúce sa individuálnych orgánov v tom prípade, keď, národné, keď národný orgán dozoru nebude brať ohľad na odporúčania vnútroštátneho orgánu dozoru ak sa to, to stane podľa mňa, aby od, tieto odporúčania neskončili rovno v koši, tak tieto odporúčania sa musia e, smerovať priamo na e, dotknutú inštitúciu a tam sa musí chovať daným spôsobom. Právny základ ďalej je slabý, pretože ani rada, ani komisia nepovedali, že je tu právny základ pre všetky prípady povedali, že pre niektoré to platí, pre niektoré nie. Ja tu však nechápem rozdiely. Možno, že existuje viac problémov a tam je to potom právny základ pre individuálne príklady pri narušení komunitárneho práva. V článku 280 alebo 258 zmluvy je zamýšľaný, bol existuje sankčný postup. riadi sa tiež rytmom finančného sveta a z tohoto dôvodu si myslím, že nejde o právny problém, ale o problém politický. Ako som už bol povedal, snažím sa sústrediť na britskú tému v správe Tarnell po páde Lehman Brothers do Viete iste, že skrachovala táto inštitúcia kvôli časti, ktorá mala sídlo v Londýne. Máme dve možnosti. Buď hostiteľskej krajine dáme väčšie právomoci, aby sme sa zaoberali vnútorným trhom, alebo posilníme európsky orgán. Podľa môjho názoru európske riešenie zodpoveda tomu, čo sme tu v parlamente tvrdili už od roku 2000. A je to naliehavejšie než kedykoľvek predtým. Ja sám som v roku 2000 vypracoval správu. Budem tu však citovať aj názor ďalších odborníkov. Jeden z kolegov tvrdí, jeden z odborníkov tvrdí, že by sme v našom úsilí nemali poľavovať a pokiaľ ide o dozorný výbor, mali by, sme, mali by sme posilniť e, úlohu orgánov dozoru. Tieto by mali mať záväzné úlohy a mali by fungovať priamo. Európsky orgán no, tu je návrh taký, že tie inštitúcie, ktoré by by riešili systémové rizika, teda tie, ktorých krách by mohol ohroziť systém ako celok, a celok aby tieto systémy boli teda podrobené európskemu dozoru prostredníctvom vnútroštátnych orgánov do, dohľadu, aby sme nevytvárali zbytočnú byrokraciu. Malo by teda ísť o výbor bankového dozoru, tiež v spolupráci s kritériami medzinárodných inštitúcií, ako je Medzinárodný menový fond a ďalšie. Prečo tu schvalujeme Európsky orgán? Poprvé preto, lebo banky, ktoré vytvárajú systémové rizika, žijú alebo existujú v iných realitách. Ďalej potom, aby sme nerozdeľovali tento problém jednotného priestoru a rôznych orgánov dozoru pôsobiacich na rôznych územiach. Ďalej potom, pokiaľ ide o grécky dlh napríklad, bolo by zložitejšie s týmto problémom bojovať, keby sa tým zaobral len miestny orgán dozoru. Ďalší blok sa týka záchranného fondu z troch dôvodov, aby tu bol vzťah medzi orgánom, ktorý dohľada, do, robí dozor a orgánmi e, národnými o, o, orgánmi dohľadu, aby sa posilnil teda dohľad a aby sa zabránilo rizikám, pretože tieto riziká by boli zmekčené vlastne dvoma nárazníkovými zónami. Platili by banky a fond a to platí aj pre poistenie pre poistenia, o ktorých sa hovorí v správe Skinner. V rade sa pracuje lepšie než predtým. Rada pred niekoľkými dňami schválila Lisabonskú stratégiu 2020, 2020, ktorá v bode 4.2 hovorí o tom, že by sme zvládli lepšie riadenie finančnej krízy a musíme hľadať lepšie riešenie pre finančné odvetvia. Predposledný blok to je téma medzinárodných vzťahov a všetci budete určite súhlasiť s tým, že Európska únia musí na medzinárodných fórach pôsobiť jednotne. Je tu riziko, že G20 sa zmení na G2 a nikto z nás nebude prizvaný. Buď budeme mať jeden hlas, alebo nezvládneme nič. No a posledný bod, pani predsedníčka. Snažil som sa byť zdržanlivý <laughs> a nehovoriť dlho, ale posledná téma je e, účasť príjemcov bankových úverov na správe týchto úverov. Myslím si, že je to príliš naklonené smerom k bankám, pretože hlavní príjemcovia bankových úverov sú malé a stredné podniky. Veľké podniky sa financujú z kapitálového trhu a ja by som preto chcel, aby zástupcovia malých a stredných podnikov boli v skupine zainteresovaných osôb podľa článku 22, aby tiež boli v skupine dozoru, ktoré by sa takto zaoberali európskou ekonomikou. Dámy a páni, tu začína skutočná práca. Tu bude tiež prebiehať vyjednávanie. Ja sa ho budem zúčastňovať s myšlienkami, ktoré správa obsahuje. Je to pre mňa dôležité, pretože keby som si nemyslel, že je to dôležité, tak by som sa do tejto práce nepustil. Teraz si rád vypočujem vaše názory. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k orgánu pre e, európsky trh s cennými papiermi k ďalšiemu kroku v rámci tohto postupu. Ďakujem. Chcem povedať, že sme mali veľmi úzku spoluprácu s rôznymi spravodajcami a nechcem opakovať to, čo tu už zaznelo a sa prekrýva, pretože to stojí len čas. Chcem uviezť len niekoľko konkrétnych bodov, ktoré sa zmenili v mojej e, e, oblasti pôsobnosti pozmeňovacími návrhmi. Poprvé, mimovládne organizácie v rámci stakeholder group sa ešte posilnia cez finančné vyrovnanie. Ja chcem povedať, že pre nás je to veľmi dôležitá otázka z pohľadu rôznych síl a ich postoja, pretože to sa týka lobistických skupín a ďalších, čo denne zažívame je to diskusia, ktorú ja považujem za veľmi dôležitú. Keď si zoberieme napríklad prostriedky organizácií na ochranu spotrebiteľa alebo malých investorov a keď to porovnáme s tým, čo majú v tejto oblasti veľké podniky, tak táto otázka nerovnováhy síl je skutočne niečo, s čím sa musíme zaoberať aj z vlastného záujmu, pretože to má vplyv na kvalitu zákonov a mali by sme na to dbať a orgány dohľadu a účasť v nich by mala byť jednou z prvých e, organizácií, kde sa takéto zohľadnenie zrealizuje. Potom by sme mali presnejšie určiť, čo je vlastne tá oblasť, tá pôsobnosť, ktorú sledujeme, poviem to po anglicky teraz, pokiaľ ide o práva akcionárov, o spravovanie spoločnosti, audit a finančné hlásenia, e, otázky vyrovnania, sekuritizácia a tak ďalej, derivaty, vrátanie štandardizácie tohto všetkého, tak Okrem toho my ešte navrhujeme aj tretí bod, aby na európskej úrovni, a to znovu po konzultácii s účastníkmi trhu, ktorí si dotknutí, aby existoval európsky register, tak ako to existuje už na vnútroštátnej úrovni, kde sú tí rôzni účastníci trhu a kde je aj vidieť v rámci celej Európy v jednotnej podobe, to, že niektorí účastníci trhu napríklad mali nesprávne správanie a za to dostali pokuty a podobne. Čiže aby na európskej úrovni bolo ľahko zistiť tých účastníkov na trhu, ktorí sa nesprávne e, správajú. Vo výbore hovoríme aj o zákaze niektorých produktov a obchodov a ja chcem povedať, že na základe debaty z dopoludnia nám nejde o to, aby sme povedali, že všetky rôzne nové inovatívne modely musí niekto na trhu nahlásiť a potom sa preveria. My hovoríme o tom, že ex post, keď sa zistí, že existujú konkrétne produkty, ktoré sú škodlivé alebo ktoré majú vysoké riziko zneužívania, má existovať možnosť začať zákazové konanie. Potom v rámci ESMA je tu oblasť zúčtovacích stredísk a agentúr, ktoré by mali byť rovno pod jej dohľadom. A my chceme, aby všetky práva, to je náš ďalší bod, aby všetky práva vnútroštátnych národných orgánov dohľadu boli aj k dispozícii európskemu dohľadu, keď, sú príslušní. keď je príslušný. Ďalší bod je, že chceme, aby technické normy, technické štandardy zohľadňovali všetkých účastníkov na trhu, aby sa zabránilo tomu, že v praxi štandardizácie budú určití účastníci na trhu, na ktorí sa opominú, opomenú, pretože napríklad neexistujú v celej Európe. Potom ďalší bod je, nie komisia má podľa nás príjmať rozhodnutie o tom, kedy nastala núdzová situácia, ale to je rozhodnutie pre ISAB, to znamená Rady pre systémové rizika. Okrem toho chceme, aby v núdzových situáciách podľa článku 10 sa použili nielen nástroje existujúcej legislatívy z článku 1 odsek 2, ale aby sa mohli použiť aj ďalšie opravnenia zo samotného nariadenia. Ďalší bod je, že tento orgán by mal zúčastnený aj v konaniach komisie proti tretím štátom. To je to, čo pán eh, Magalio tu na veľmi rozviedol. Ďalej má existovať ekvivalentné štandardy dohľadu tretich štátov, ktoré by sa mali môcť určovať delegovanými aktami. Skupina stakeholderov by podľa nás mala byť vždy prizvaná k rozhodujúcim otázkam, mala by sa vždy stretávať aspoň štvrťročne. Okrem toho chceme aj zmenu v článku 23 ochranné ustanovenie a síce, že by sa to využilo len vtedy, keď členské štáty v svojej rozpočtovej povinnosti priamo a významne sú dotknuté a ďalej vidíme rastúcu potrebu prostriedkov, ktoré majú byť súčasťou procesu hodnotenia a vidíme aj rastúcu e, potrebu hodnotenia významu tejto inštitúcie a preto by sme mali zvážiť aj jej vybavenie a potom si myslíme, že v správe komisie v časti o hodnotení by mal byť spoločný výbor a stakeholder group, ktorí predkladajú návrhy pri e, hodnotení, ktoré sa, ktoré sa prikladá ako príloha k správe. Toľko zatiaľ. Ďakujem a teraz aby, chcem povedať, že my prejdeme najprv všetkých spravodajcov a potom tieňových a potom budú mať slovo ďalší, lebo toto je celý balík teraz spravodajca za Európsky orgán poistenia dôchodkov, Peter. Ešte nejaké vyjadrenia. Najprv by som chcel hovoriť o tom, že je to otázka ambícií a parlament sa tu prezentuje ako strana, ktorá chce vyjednávať veci aj s určitou dôraznosťou, ale ja myslím, že tu je to skôr nie otázka silového vyjednávania, ale vyjednávania čo za čo. Takže chcem povedať, že každý z našich kolegov odsúhlasil mnoho vecí, ale to, na čom sme sa nedohodli, je ambicioznosť. Ambície v určitom časovom rámci. A Samozrejme, mohol by som sa aj vrátiť k starším diskusiám, ktoré sme mali o naliehavosti tejto správy. A to už začalo aj v lete a dôležité bolo, že sme chceli mať niečo v januári 2011 a preto to vyvolalo aj mnohé pozmeňovacie návrhy. A myslím si, že naozaj treba zosúľadiť ambície s realitou, aby sme sa dostali dopredu. A ja musím povedať, že, e, nemôže, že musíme byť veľmi ambiciozní a chceme mať naozaj niečo, čo je funkčné v januári 2011 a chceme mať systém s jedným dohľadom a s fondom. A neviem, ako to dostaneme a urobíme, ak sa budeme zasekávať na právnych otázkach, ktoré nás držujú. Takže teraz e, Ide o to, ako dokážeme tieto aspekty zviazať a ako dokážeme e, zmysluplne vyjednávať s radou. Niektorí poslanci už vstupovali do diskusie a ja myslím, že predsedu má vybrať Európsky parlament zo zoznamu, ktorý predloží správa dozorná rada. E, potom si myslím, že by tu mal byť e, e, systém QNB pri hlasovaní dozorcov a síce ide o to, aby sme mali lepší vzťah medzi regulátormi, pretože regulátori by čas, veľmi často vyhla, vy, potom sa spoliehajú na hlasovanie, ale ja myslím, že nám skôr ide o konformitu a jednotnosť rozhodovania. Potom majú byť stanovené požiadavky na e, skupinu stakeholder a treba dbať na to, aby tam boli aj neziskové organizácie. V rozpočte už hovorili kolegovia a potom by mali byť možné aj minoritné správy jednotlivých aktérov a ich zástupcov. Po piate, 12a pozmeňovací návrh, tam je určitá nezhoda medzi nami a ja som navrhol kompromis a skutočne ho podpísali aj kolegovia v mojej skupine, pán Sanchez Pasedo, ja s tým súhlasím. A to nám umožňuje uvažovať aj ďalej, ako je 1. január 2011, aby sme mohli toto ďalej rozvinúť v rámci integrovaného prístupu, aby sme mali ustanovenie, ktoré umožní revíziu v priebehu alebo po troch rokoch, aby sme mohli predložiť napríklad návrh na spevnenie, zúženie tejto integrácie a dopracovali sa k jednotnému dohľadu. Ja myslím, že to treba urobiť takto, to sa nedá spraviť za noc. To znamená, treba tu pristupovať evolučne. Ja si myslím, že tento pozmeňovací návrh umožňuje aj ambíciu, aj víziu, smerovanie, aj realitu, s ktorou dokážeme žiť. A ja dúfam, že ľudia budú so mnou súhlasiť, že by sme to mali takto mať. A okrem toho, ja neviem, koľko naozaj Eh, je majetku v dôchodkovom priemysle 25 triliónov eur. V samotnom poisťovníctve na európskej úrovni je tá suma. A ako to vyzerá potom, ak by sme mali mať ten fond eh, riešenia, the resolution fund, koľko tam bude? Možno, že ľudia so mnou nesúhlasia, ale toto sú naozaj tie reality a to sú tie fakta. Ešte niekoľko menších pozmeňovacích návrhov. Ja myslím, že by sa malo rozhodovať voči individuálnym inštitúciám pri nekonzistentnom uplatňovaní európskych pravidiel, aby rozhodnutia platili pre relevantné inštitúcie v danom členskom štáte a najmä v členskom štáte, ktorý nedodržiava ďalej Európa. Európa by mala pokračovať aj v svojej činnosti pre medzinárodné orgány. Mala by to byť určité uznanie rovno, e, ekvivalencie a to je veľmi dôležité pri modelovaní finančnej, regulačnej budúcnosti na globálnej úrovni. Vývoj pôjde týmto smerom. Takéto rozhodnutia ekvivalentnosti e, sú niečo, čo je veľmi naliehavé. Potrebujeme finančnú ekvivalenciu a reguláciu na globálnej úrovni a táto inštitúcia by mala zohrávať v tomto úlohu, tak ako to robí SIOPS. Okrem toho, komisia by mala zapojiť si do vytvorenia tohto nového orgánu a ja neviem, či sú naozaj do tohto zapojení tak, ako by mali byť. Ja by som bol rád, keby sa angažovali ešte viac. Všetky tieto pozmeňovacie návrhy boli samozrejme podané do ESMA a IBA a informovali sme tým cez spoločný konzultatívny výbor Takže nepôjdem do spoločného konzultatívneho výboru. Ja myslím, že tam máme určitý koncenzus a budeme mať určité praktické e, výstupy a to vytvára ten proces, ktorý sprísní postup a zintegruje postup na európskej úrovni pretože si myslím, že netreba vytvoriť integrovaný orgán dohľadu zo dňa na deň. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Prechádzame teraz k makroprudenciálnemu dohľadu nad finančným systémom na úrovni spoločenstva a zriadenie Európskeho výboru obrady pre systémové rizika. Slovo má Silvie Goulart. Nebudem opakovať to, čo povedal môj predrečník. Môj text neobsahuje žiadne významné rozpory a kontroverzné body iba zdôrazňuje, aké úlohy budú hrať ľudia v rôznych, na rôznych miestach. Bola to správa, v ktorej sa už urobila istá voľba. Komisia prijala niečo, s čím asi každý musí súhlasiť, a to, že makroprudenciálny dohľad musí mať dôležitú úlohu aj na celoeurópskej úrovni, aj musí byť nad centrálnymi bankami jednotlivých národných štátov, ako tých, ktorí sú veriteľmi, požičiavajú peniaze, poskytujú úvery. Sú tu isté nuancy, aká úloha má byť v tomto systéme Európskej centrálnej banky, či má hrať veľmi dôležitú úlohu, alebo či tento vplyv, ako to zase vidia iní ľudia, by sa mal znížiť. Myslím si, že by sme mali nastoliť istú rovnováhu, voláme tu po otvorenosti. Kríza viedla k podozreniam voči bankám, voči dohľadu a vo všeobecnosti k rôznym podozreniam, ale existuje tu dôvernosť informácií, ktorú treba brať do úvahy aj nezávislosť. Ja by som nezahrňala zástupcov priemyselného sektoru do týchto plánov. Navrhujem, aby sme tam mali ľudí, ktorí dokážu otvoreným spôsobom, osobnostne otvoreným spôsobom sa rozprávať. S ostatnými to by mali byť ľudia v riadiacom výbore táto otvorenosť by mala byť črta, ktorá by mala byť prítomná aj v internom poradnom zbore alebo výbore, kde e, budú erudovaní odborníci z 27 bank, alebo sa spoľahneme na externých odborníkov, vzhľadom na to, čo sme si vypočuli minulý týždeň, ja by som sa prikláňala k myšlienke, ktorú som načrtla, v tomto texte, hoci som otvorená, prístupná e, rozličným kompromisom, aby sme mali ľudí z akademickej sféry, z celého sveta v týchto inštitúciách, pretože treba vytvoriť povedomie o tom, že tento nový dohľad, ktorý by Európa mala nastoliť, by mal byť na takejto úrovni kvality. Ďalšia téma je, či by sme mali rozhodnúť teraz o vývoji dohľadu v Európe v budúcnosti, alebo či by sme sa mali odraziť od spravila Hozieho, kde sa hovorí, že makroekonomické expertízy a majú vychádzať z troch výborov v Lamfalusil štruktúre a mali by sme im ponechať to miesto, ktoré majú v súčasnosti v systéme dnes. Ja si myslím, že z toho implicitne e, vyplýva, že sa ich máme snažiť zoskupiť, pretože nemá zmysel, aby boli tri rôzne inštitúcie v troch rôznych mestách, aby, sa, aby spolupracovali, aby robili nábor a napokon ich spojíme a budú v úplne v inom meste. Preto si myslím, že by sme mali trošku sa upokojiť v tejto fáze, aby sme nenastavili niečo do budúcnosti, čo by potom spôsobilo problémy viceprezident Európskej centrálnej banky povedal, že je pripravený na dohľad, ktorý bude mať dve strediska, dve centra. Podľa tohto modelu by mali byť skôr dve ustanovizne ako tri, ale niekedy sa tu hovorí to isté inými slovami. Jediné, čo hovorím, je, že treba sa obozretne zamyslieť nad všetkým, aby sme si nevyrobili problémy do budúcnosti, Centrálna banka je vo Frankfurte, Rada pre systémové riziko, či pre mikro alebo makroriziko by mohli spolupracovať a bolo by logické pozerať na všetko aj z hľadiska efektívnosti a ani nie z hľadiska prestíže jedného hlavného mesta, jedného členského štátu nad hlavným mestom v inom členskom štáte. Spravodajca povedal, ten, čo má na starosti mikroúroveň, že text ktorý vyšiel z Európskej komisie a ktorý sa zaoberá radou alebo výborom pre európske systémové riziko, by mal, e, mal dať e, takémuto výboru alebo rade právomoci, ktorá by mohla ohodnotiť isté úrovne rizika a mohla by vyhlásiť stav núdze, mohla by vydať včasné varovanie alebo výstrahu, ale majú tu byť aj iné ustanovizne, budeme mať ešte stretnutia s tieňovými spravodajcami výberov požiadaného stanoviska, takže nejaké zmeny ešte iste budú. Neviem, čo sa týka špekulácií o budúcnosti eura a istých členských štátov. Vyjadrili sa tu isté obavy a uvedomujem si, že nás to vedie k tomu, aby sme naozaj nastavili ten najefektívnejší možný systém. V Amerike, Británii a Nemecku sa eh, už mnohé myšlienky diskutujú a niektoré hlasy hovoria, že takáto kríza sa vôbec nemusela odohrať, pretože bude mať neuveriteľné dopady na malé podniky, na pracovníkov, pracujúcich a mali sme sa tomu vyhnúť. Ďakujem za slovo. Teraz prejdeme ku konkrétnym úlohám Európskej centrálnej banky v rámci Európskej rady alebo Výboru pre systémové riziko. Povie nám to pán Tremozo. Tremoza i Balkels. Iba niekoľko minút. Moja správa je skutočne stručná. Budem hovoriť o právnej norme Európskej komisie, ktorá sa týka osobitných úloh Európskej centrálnej banky týkajúcich sa fungovania Európskeho výboru pre systémové rizika. Európska centrálna banka má mať isté konkrétne vzťahy s e, Európskou radou pre systémové riziko. Predseda Európskej centrálnej banky by mal spolupracovať s radou alebo výborom. Dostal som mnohé podklady k tomu, že môžu existovať nekompatibilnosti, e, narušiť sa tým finančná stabilita. Úloha Centrálnej banky je totiž zachovávať istú právnu istotu pri cenotvorbe, hodnocovaní e, aktív a takto prispieť k finančnej stabilite, ale podľa mňa, ak nemáme európsku vládu alebo niečo podobné, tak Európska centrálna banka je jediným nezávislým ústavom alebo ustanovizňou, ktorá má morálnu a materiálnu autoritu hrať takúto dôležitú úlohu v budúcnosti a ona by mala zabezpečovať európsky dohľad. Toto je môj názor. Povedal som aj predtým, že sa veľmi rád pozhováram s inými poslancami, ktorí mi umožnia presne, aké sú tie nekompatibility, ktoré naznačovali. Ešte stále budujeme Európsku úniu, rád by som sa oboznámil s tým, čo ešte možno hrozí, ale silnú úlohu Európskej centrálnej banky vidím ako dôležitú a je to naozaj jediná autorita ustanovizeň, ktorá by mohla riadiť dohľad. Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, podľa mňa predseda Európskej rady alebo výboru pre systémové riziko by mal dvakrát do roka predstupovať pre tento parlament a skladať účty a definovať, aké ohnívka bude mať dohľad a ako bude riešiť veci, o ktorých diskutujeme inokedy o, spre, e, s precedentom Európskej centrálnej banky. Bude to skutočne veľmi dôležitá funkcia. Súhlasím s tým, čo sa v tomto výbore e, prediskutovalo minulý týždeň o tom, že finančný dohľad je oveľa významnejší ako právna úprava finančníctva, pretože ak nemáme efektívny dohľad tak potom regulácia a reglementácia nebudú fungovať. Dnes poludnia Konstant, pán Konstancio povedal, že Lisabonská zmluva neudeľuje žiadne právomoci Európskej centrálnej banke, čo sa týka dohľadu. Takže musíme my zvážiť, akú dôležitosť bude mať európsky dohľad. Nebudeme mať druhú šancu, ak o pár rokov sa znova odohrá hospodárska kríza takých rozmerov, ako tu máme dnes. Nebudeme mať priestor na manévrovanie. Druhá šanca jednoducho nebude, aby sme opravili, napravili to, čo už teraz zničila kríza, ktorú prežívame. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem. Prechádzame k právomociam Európskeho orgánu pre bankovníctvo Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy, inak známy ako Omnibus. Spravodajcom je Antolín. Máte slovo. Pán Antolín Sanchez Presedo sa vyjadruje k smernici Omnibus. Smernica Omnibus je pokusom inkorporovať sektorové smernice, rezortné smernice, ktoré boli predložené jednotlivými inštitúciami. Sú to inštitúcie pracujúce v bankovníctve, na finančných trhoch a malo by sa tu e, odohrať vzájomné prepojenie, súčinnosť a koordinácia v vo všetkých rezortoch, ktorý, ktoré pokrýva táto smernica a dokonca sa tu zavádza nová úloha mediácie, mediátora. Smernice sa týkajú existujúcich právnych noriem a technických štandardov. Technické štandardy alebo normy by sme mali zreformovať. Pán Malgao sa vyjadril, že tieto návrhy boli vypracované pred tým, než Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a Lisabonská zmluvila, zmluva nastolila dva druhy právnych aktov, delegované a, inštitúcie. a de la arquitectura Lanfalusi había dado lugar en los procedimientos de comitología que estrictamente a implementované je to v tzv. Lanfalusiho štruktúre a takisto komitológia sa zaoberá reglementáciou prostredníctvom skúmania, čo je ďalší postup. V súčasnosti sa zaoberáme tzv. delegovanými právnymi normami, pre ktoré je potrebná komitologická procedúra alebo procedurálny postup, kým sa implementujú. Treba spolu, spoločne riadiť a konzultovať. Aký systém bude fungovať pod novými právomocami? Myslím si, že treba toto vyriešiť v rámci smernice Omnibus lucio štruktúra má 4 úrovne. Úrovne 2 a 3. Dvojka je reglementačná úroveň, hneď pod legislatívou a úloha hladina 3 hovorí o fragmentovaní národných ustanovizní, ktoré majú spolupracovať s úrovňou 3. V súčasnosti by sme mali byť viazaný technickými odbornými normami v úrovni dve Lamfalusiho štruktúry. A to sa pokúšame vyriešiť. Pokúšal som sa aj ja riešiť túto záležitosť. Nastolil som mnohé kritéria. Je 100 doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov ale nemyslím si, že sú v nich nejaké zásadné rozpory. Som si istý, že dosiahneme kompromis. Keď budú tieto kritéria naozaj vyjasnené, užitočné a budú aplikovateľné aj do budúcnosti. Kritéria, ktoré budú platiť pre technické normy, sú nasledujúce. Keď odborná norma alebo št- štandard bude vypracovaný prostredníctvom delegovanej právnej normy v rámci dvoch úrovní legislatívneho procesu, a to musíme odlišovať, predchádzajúca úroveň 2 a predchádzajúca úroveň 3, pretože v smernici vidíme superimponované úrovne, ktoré treba zakorporovať do delegovaných právnych noriem. V mnohých prípadoch to bude znamenať, že sa hodnota právnych noriem zvyšuje, že sa predlžujú procesy, ktorými sa príjmajú tieto normy a niekedy to nie je potrebné. Takže technické štandardy v úrovni 2, 3 a 4 sú potrebné. Potrebujeme návrh, ktorý sa neskôr stane delegovanou právnou normou. Delegovaná právna norma by mala byť súčasťou e, istej knihy predpisov, jedinečnej knihy, kde by mali byť vytýčené isté hlavné osy, podľa ktorých sa budeme riadiť. Mali by tam byť podrobnosti, definície, ktoré aplikujú na, sa na jednotný trh. Čiže kniha pravidel pre jednotný trh, kde by tieto definície mali byť aplikovateľné na trh, na tých, čo fungujú na trhu, pôsobia na trhu aktéry a dohľad by tiež mal byť jednotný. Táto kniha predpisov pre jednotný trh by mala byť základom pre rozličné inštitúcie, ktoré by pracovali v rámci európskeho dohľadu a tam by spolupracovali v rámci jednotného systému. Kniha Pravidel pre jednotný trh bude možno v rozpore s článkom 290 Lisabonskej zmluvy, pretože tam sa hovorí, že nie je možné modifikovať základné prvky Lisabonskej zmluvy. A hovoríme presne o tomto. Na úrovni 3, to je úroveň, na ktorej sú implementačné právne normy, takže sú dva druhy technických štandardov. V druhom prípade jednotlivé inštitúcie predložia návrhy, potom prejde proces tvorby legislatívy. Stále sme na úrovni dohľadu, na úrovni 3. Ten istý proces, ale odlišné výsledky. To by sa malo vyriešiť konzistentným spôsobom, reglamentačnými procesmi. A okrem týchto kritérií, ktoré treba vyjasniť a ktoré už nastolila komisia, Treba zároveň zapracovať mnohé kritériá, ktoré tento výbor predložil, napríklad pozmenujúci návrh od kolegov, ktorý vychádza z AKY a súvisí s včasným zásahom alebo včasnou intervenciou. V rámci nového procedurálneho postupu pre delegované právne normy zapracujeme aj tento pozmenujúci a doplňujúci návrh. V smernici Omnibus asi nebudú hlavné problémy pri dosahovaní kompromisov. Čakáme na výbor pre právne záležitosti, pre ich návrhy, ktorý eh, práve pre, pravdepodobne predloží celý balík pozmenujúcich návrhov a dúfam, že dospejeme ku koherentnému celkovému riešeniu medzi našimi návrhmi pochádzajúcimi z tohto výboru a výboru pre právne záležitosti a spravodaj sa to všetko zvládne v hlavnej správe. Veľmi pekne ďakujeme, hovorí pani predsednička. Mám eh, tu teraz oznam rečníkov. Prvá je Vicky Ford, ktorá sa vrátila. Eh, človek sa si zvykne a je po chvíli fit a dokáže fungovať medzi dvoma pozíciami. Je ťažké komentovať pozmeňujúce návrhy, ktoré človek ešte nevidel. A myslím si, že e, je ich asi to, je ich 1250 naprieč celým tým balíčkom 1527. Takže Jean-Paul so svojou správou ešte vždy vedie. It is incredibly important. Okay, and that's why. Je to veľmi dôležité a o to tu ide. A je tu naozaj toľko konsenzuálnych názorov, ako má uh, fungovať dozor, ak potrebujeme spoloč, spoločné pravidlá. Je tu množstvo konsenzu k týmto otázkam. Ja som vždy tvrdila, že je veľmi dôležité, aby sa toto dialo. A ak sa to má stať, musí sa to udiať v prvom čítaní alebo čo najskôr, pretože môžeme stratiť e, tempo a preto množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré som predložila, snažím sa, aby e, boli viac v línii s návrhom rady, než ako bol východiskový bod a to možno vnímať ako evolučný proces a mne sa veľmi pozdávalo, čo ste navrhli e, o, zapracovaní revíznej doložky o nejaký čas. Nedelo na to okopírovať všetky návrhy rady ale mnohé treba vnímať evolučnejšie. Bolo veľmi, eh, eh, veľmi dôležité vmanevrovať eh, radu tam, kde sa teraz nachádza. Je tam viacero časti, kde ide o regulátorov, a tu sú konkrétne otázky, to znamená, či návrhy spravodajcu nám dávajú viac či menej z právomoci, keď ide o komunikáciu s bankou. Napríklad na niektorých miestach správodajcovia povedali, že informácie musia byť automaticky zverejňované. A čo vlastne povedal eh, o dozorcovi, že je v mocnejšej pozícii, ak majú tú ten bič, s ktorým môžu povedať, že my máme možnosť prinútiť finančné inštitúcie, aby to publikovali. Ak sa nezmeníte, budete donútení to publikovať. A to im dáva vlastne autoritatívnejšiu pozíciu, než keby automaticky e, to museli publikovať, že e, si myslia, že potom, potom e, by inštitúcie nemali takú starosť. Chcú teda právo, ale nie povinnosť snažia sa vytvoriť lepší e, systém predpisov. Množ, zo pár našich pozmiecich návrhov namiesto tej automaticity e, zverejňovania dávajú im právo e, prinútiť spoločnosti tak urobiť. Je to tak trochu zložité, ale je tam za tým dôvod. Množstvo týchto pozmeňujúcich návrhov sa snažilo približiť to rade. A bolo viac požiadaviek, e, aby to bolo e, smerom k regulátorom. Ďakujeme. Ďalej Gunnar Hockmark. Thank you very much. Um, um, first of all, I, I don't envy the rapporteurs. Spravodajci môžu zohľadniť všetky tieto rôzne pozmeňovacie návrhy, ktorých je dosť. Ja sa chcem zamerať na dve veci. Poprvé, Naša skúsenosť z krízy je, že to, čo potrebujeme, je viac transparentnosti a väčší dohľad, dohľad prierezovo cezhranične. Na to nesmieme zabudnúť, pretože keď hovoríme o zákaze produktov, tak začíname z iného konca. Najprv musíme zabezpečiť, že máme pravidla, dohľad, transparentnosť. Keď budeme mať to, tak sme už dosiahli veľa Mnohým problémom sme mohli zabrániť, ktoré máme dnes. Po druhé, tiež je dôležité, aby sme mohli zaručiť, že veci budú naozaj aj vytvorené. Treba byť teda pragmatický a súčasne aj si uvedomiť, aká štruktúra je možná hovoríme tu o európskom orgáne, ale ja myslím, že je dôležité, aby sme sa vedeli spolahnúť na to, čo majú národné orgány robiť, ako sa majú problémy riešiť na národnej úrovni. A jedna z tých vecí, to je ten fond pre vklady, alebo ten eh, eh, rezervný fond, je niečo obrovské. Ja neviem, eh, je to obrovský krok na európskej úrovni. Možno, že by sme to mohli dosiahnuť aj inou cestou. Povedali by sme, že európsky orgán, eh, authority, má zodpovednosť zabezpečiť na národnej úrovni financie pre všetky záväzky, ktoré majú banky, či už to európske alebo regionálneho charakteru, tak aby mohli vyriešiť tieto problémy. Takéto nariadenie by napríklad umožnilo vyriešiť aj problém Islandu, alebo riešiť problém Islandu, kde sme mali určité nedostatky v regulácii a v dohľade. A E, navrhujem to spravodajcom na ďalšie zváženie. Teraz ide pán Mikolaj Portáž. Už len veľmi v krátkosti a ďakujem. Mám pochybnosti e, k tomuto bodu. Začnem správou kolegu, kolegu, kde ide o prerozdelenie na rôzne úrovne. To sa mi, to sa mi veľmi páči. A dozorný systém na každej úrovni, ale samozrejme mám aj určité otázky k tejto problematike, pokiaľ ide o Európsky fond predovšetkým. V zásade súhlasím s touto myšlienkou, ale myslím si, že že by sa to dalo použiť len v tých inštitúciách, len v tých eh, bankách, ktoré majú systémové, systemické rizika. To znamená, menšie alebo stredne veľké e, banky sú mimo. Tomu nerozumiem. Zoberte si napríklad moju krajinu Portugalsko. Keď u nás e, dojde k podvodom, banke, ktorá povedzme 2% na celkovom trhu, tak Národná banka alebo ministerstvo financí v danej krajine e, sa nemusí o, to, o ňu starať, pretože to nie je banka so systémovým rizikom. Lenže v tomto konkrétnom prípade u nás táto banka sa zoštátnila ale stále sme ešte nepostrehli celú pravdu a otázka znie, ktoré banky by týmto Európskym fondom mohli byť e, pokrývané. A druhá otázka sa týka sumy, čiže rozmerov tohoto fondu. Aj keď by mal tento fond platiť pre, len pre celkom veľké banky, tak e, treba povedať, a ak sa to aj financuje z výnosov tejto banky, ide o to, aké kritéria sa pre tento fond použijú. Dá sa to bližšie skúmať, ale chcel by som vedieť, o čom presne tu hovoríme. A na záver ešte snad nasledovné, budem stručný. Vyzdvihnem nasledovné snáď. slovám e, e, pani Gula a k jej správe. Ja osobne som za to, aby bola konvergencia čo najvä, najväčšia a bolo by tu dozor, e, bol, bol by tu vplyv centrálnej banky a pokiaľ ide o, tiež o dozorné orgány a spoločné miesto tých dozorných orgánov. To znamená, že máme tu aj nepriame, nepriamu proporcionalitu medzi týmito dvoma vplyvmi a obávam sa, že vytvárame tú štruktúru, ktorá bude, bude, ktorá bude prehnane ťažkopádna a nebude mať dostatočnú zodpovednosť. Ďakujem. Aby ľudia vedeli, čo vlastne robíme, máme tu zoznam rečníkov, pán Forkumbar Luling, pán Kozlík, pani Jewelry, Pán Sanchez, prezedo, sa chce ešte vyjadriť k iným veciam a pán Tatiela. A potom znova spravodajcovia. Takže začneme potom nový zoznam teraz s pani Petmenkou. Ďakujem, pani predsedníčka. Najprv snáď dve všeobecné poznámky k správe k pána kolegu e, Garcia Margalo, pokiaľ ide o dozor e, nad bankovníctvom. Chcel by som, chcel by som povedať, že musíme sa držať tých e, vytýčených cieľov. Kolega Skinner aj iní vedia určite, že len takýmto spôsobom dostaneme pohyb do rady. Samozrejme, že nemôžeme všetko dosiahnuť, ale je dôležité, aby sme, sme boli odvážnejší než rada Pritom je tiež dôležité, a tým sa chcem len pridať k predrečníkom, aby sme v prípade európskeho dozoru a centralizovaného dozoru a takýchto úloh mali aj systém európskeho prerozdeľovania nákladov. Treba vytvoriť rovnováhu. Nemôžeme predsa akceptovať to, aby európsky systém dozoru bol zavedený a bol aktívny, ale na druhej strane by sa sme tu museli už členských krajín doslova žobrať a to by totiž tú autoritu nového orgánu silne obmedzilo. Takže poprosím ozaj, rešpektujme aj prerozdelenie bremien. Možno to nepôjde od e, v roku 2011, ale dôležité, aby sme v rámci tejto smernici C e, dotlačili radu tak ďaleko, aby sa prijali prvé kroky správnym smerom. Druhé, všeobecná poznámka, balíček úlohou pre ESAS. Ehm, no, tu iba jedna vec. Popri finančnom dozore by sme sa tu mali e, zaoberať aj corporate governance, platobným stykom, disponibilitou e, úverov a tak ďalej. A to je samozrejme tiež aj silné E, rozšírenie a to treba aj zohľadniť, keď hovoríme o dielbe úloh s centrálnou bankou a bank systémom centrálnych bank. Dôležitý je tu monitoring, dozor nad platobnými systémami, systémami disponibilita úverov. Nie je snad lepšie, ak by sme toto robili konsekventne v e, centre, centrale. Pokiaľ ide o kolegu e, Gigolda, k jeho správe som tieňovou spravodajkyňou. Myslím si, že sme si zajedno v tom, pokiaľ ide o otázku, ako by sme v núdzových situáciách mali e, e, postupovať pri e, obmedzeniach, pri zmierňovaní, pri obmedzovaní voľného pohybu a doložkách o voľnom pohybe. To vš- tam, tam sme si zajedno. Ale ešte chcem hovoriť o dvoch bodoch konkrétne. Poprvé, vy ste e, predložili e, obchodný produkt, e, o tom sme bilaterálne hovorili a ja zostávam pri svojich e, pochybnostiach, pokiaľ ide toto riešenie. Nie ide o ten produkt ako taký, ale skôr o to, ako sa tento produkt využije. Akom rozsahe, rozsahu sa využije tento produkt. To vedie k destabilizácii situácií. Nie je produkt ako taký a preto by snáď bolo lepším riešením, keby sme našli formu dozoru, ktorá je v stave kriticky posudzovať tieto produkty. To by snad bolo zmysluplnejšie. A ešte ďalší bod. Keďže e európske dozorné orgány by mali mať možnosť e, žalovať e, u e európskych súdov, to nezapadá do systému. Toľko moja pozícia v krátkosti. Ďakujem. Pani Luling. Uh, uh, Dobrý deň, ďakujem pani predsednička. Ja som tieňovou spravodajkyňou EPP v, pri Európskom výbore pre systémové rizika. Mám zásadnú poznámku. Nemali by sme prechádzať jednotlivými pozmeňovacími návrhmi. Pani spravdajkyňa Gulardova to už nie je. Veľmi sa snažila a ja schvalujem iniciatívy a tiež si vážim jej prístup k tejto téme, vážim si jej sviežosť a to, že rada sa nesnaží, tak parlament by mal ukázať naše ambície. A ja s ňou v tejto veci súhlasím. Pani Gulardová chce ísť za každú cenu cestou rozšírenia a zastúpenia vo výbore pre systémové rizika. Nie som v zásade proti tomu, ak si všetci myslia to isté, tak eh, sa ďaleko nedostaneme. Áno, otvorenie, to je taká móda. Ale ja to hovorím s určitou vážnosťou a moja skupina zdieľa tento názor. Malo by sa to držať v medziach. Európska centrálna banka by nemala byť hegemónom medzi inštitúciami, ale mala by si zachovať istú kontrolnú väčšinu. Prečo? Preto, že je to jediná inštitúcia spoločenstva v tomto celku a tiež preto, že preukázala svoju serióznosť. Parlament chce ambicioznejší zámer než to, čo sa navrhuje zo strany komisie a tieto ambície idú e, viac cestou komunitárnou a nie národnou. Výbor pre systémové rizika by sa nemal stať inštitúciou, ktorá bude rivalom centrálnej banky. Ak centrálna banka stratí svoju kontrolu, dojde k strašnej rivalite medzi inštitúciami a to by bolo veľmi nešťastné a nebezpečné, ba priam škodlivé. Pretože európsky dohľad je už dosť rozdrobený a dostávam sa k tretiemu argumentu správa dola Rosier a základ, na ktorom pracujeme. Všetci sa zhodneme, avšak všetko je e, vecou veľmi jemnej rovnováhy. Ak sa tento výbor celkom oslobodí, bude treba revidovať celok, mikrodohľad bude vnútroštátny a makrodohľad za týchto okolností musí byť európsky. To je zásadná vec. A ak tento celok rozložíme, tak všetko spochybníme. A ja dokážem prijať umiernenú otvorenosť, ale nie to, čo pri, presadzujú naši zelení a socialistickí kolegovia. Nemali by sme preskročiť červenú čiaru a pozmeňovacie návrhy vychádzajú z tejto zásady. Nie sme tvrdohlaví, nikto nám to nemôže vyčítať, ale verím, že pani Gulardová zohľadní aj stanovisko našej skupiny a dovolte, aby som povedal ešte jednu vec k správe pána Margaja, mm, pani predsednička, pán predseda. Rozhodovací proces je pre mňa veľmi dôležitý. A ak môžem podporiť správu Skinner a Gigold, tak správa, a správa môjho kolegu Garcia Markaka, ktorý zavádza hlasovanie kolektívnou väčšinou, a uprednostňuje tým veľké členské štáty alebo tie domovské štáty oproti hostiteľským štátom. A vo všetkých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú vzťahu domovský, hostiteľský medzi členskými štátmi, ja by som dala prednosť riešeniu členský štát jeden hlas – ak rozumiem potrebe rovnováhy medzi domovským a hostiteľským. A preto by som bola skôr za kompromis komisie, ktorý sa prevzal, ktorý prevzal Skinner a Gigold. To znamená, nemôžem, pán e, Garcia Margajo, prijať váš pozmenujúci návrh číslo 130. Ďakujem. A teraz pán Kozlík. No, ďakujem pekne, pani predsedajúca. V mnohých veciach súhlasím veľmi hlboko s pani Luling. E, na legislatívu finančných trhov sme dvaja. Je to Rada a je to Európsky parlament. Takže samozrejme, že v prvom rade je na mieste dohoda. Ten prvopočiatok legislatívy, ktorá bola posunutá do Európskeho parlamentu, sú dohody na úrovni rady, ktoré boli veľmi ťažko dosiahnuté a samozrejme, že E, pozmejúce návrhy, amendmenty e, Európskeho parlamentu vychylujú tieto dohody v mnohých prípadoch tak, že asi bude veľmi ťažké dohodnúť sa e, s predstaviteľmi národných krajín. Ja som zdal tie balíky amendmentov na vyjadrenie ministerstvu financí aj Národnej banke Slovenska. Posunul som ich aj E, Slovenskej bankovej asociácii. E, prvé signály už z ministerstva financie aj z Národnej banky mám, e, sú dosť v zhode a možno reprezentujú, definujú, definujú pozíciu menších krajín, niektorých základných bodov legislatívy tak, ako je snaha pozmeniť ju v Európskom parlamente a napriek tomu, že mám sympatiu pre viaceré e, e, návrhy, ktoré v Európskom parlamente sú, je treba rátať s tým, že mnohé z nich narazia na tvrdý odpor e, v členských krajinách, bez toho, že by som išiel do detajlov a členské krajiny budú pokladať toto za zásah, ktorý je neprimeraný a neprináša to, čo by sme chceli týmito návrhmi dosiahnuť. Nemyslím si, že e, nová legislatíva či dohľadu nad finančnými trhmi alebo všeobecne finančných trhov je vec odvahy, ale súhlasím s tým, že je to otázka zosúladenia ambícií s realitou a najmä vybalansovania práv a zodpovednosti. Takže pokiaľ e, vnímam aj námietky, zatiaľ predbežné námietky, e, treba zo strany slovenských inštitúcií, tak e, jednoznačne zostáva pomere tvrdá pozícia v tom, aby národným orgánom zostali kompetencie dohľadu nad jednotlivými finančnými inštitúciami, aby nedošlo k neproporcelnému presunu na nové európske autority, čo by mohlo mať výrazné fiškálne dopady a negatívne pôsobiť na stabilitu národných trhov. Samozrejme, treba pripomenúť aj kompromis, ktorý sa dosiahol na úrovni rady v decembri minulého roku a bol schválený aj ministrami financí na ECOFINE, podľa ktorého sa e, ktorého ESA nemá vydávať rozhodnutia v prípade krizových situácií a pri riešení sporov medzi kompetentnými orgánmi. Podobne výhrady sú, e, keď len vyberiem námatkové, e, niektoré prípady, výhrady sú k tomu, aby E, hlavný rozhodovací orgán ESA e, rozhodovala na základe jednoduchej väčšiny členov na princípe jeden zástupca, jeden hlas a nie teda, aby dozorná rada hlasovala kvalifikovanou väčšinou. Takže ten princíp, e, ktorý národné štáty vyjadrili, budú držať a k tomu stretu, tomu konfliktu medzi Európskym parlamentom a radou v prípade E, toho, že budeme presadzovať pozíciu jeden zástupca, jeden hlas zostáva. Samozrejme, týchto prípadov je pomerne hodne. Ja sa budem snažiť ich zosystemizovať a posunúť jednotlivým spravodajcom e, podľa konkrétnej legislatívy. E, možno to dá obraz o tom, kde sa pohybujeme v rámci toho, tej komunikácie národné štáty E, Rada, Európsky parlament, ale podotýkam tak, ako mám informácie, tak väčšina malých štátov, väčšina aj väčších štátov zostáva na tej pozícii, ktoré boli definované pri základných dohodách o legislatíve o finančných trhoch, ktoré v značnej miere vyjadruje práve pozícia Európskej komisie. Ďakujem pekne. Um, Chcela by sa vás požiadať, aby ste zvážili pozmeňovacie návrhy, ktoré sme podali spolu s kolegami, ktoré sa týkajú troch tém. Poprvé, by sme chceli posilniť nezávislosť týchto orgánov, chceli by sme posilniť reprezentatívnosť týchto orgánov a nakoniec by sme chceli e, mať silný parlamentný dozor, pokiaľ ide o tieto orgány. Teraz podrobnejšie. A popíšem, opíšem, čo chceme. Jeden z orgánov by sme chceli vidieť tak, že dojde k posilneniu reprezentácie, zastúpenia niektorých členských štátov v správnej rade. Inými slovami, chceli by sme vidieť zástupcov z nových aj členských štátov. A pokiaľ ide o nezávislosť, keďže je to vecou Európskej komisie odsúhlasiť e, radu, tak nepotrebujeme, aby tam bola zastúpená Európska komisia. Tým by sa posilnila nezávislosť týchto orgánov. A keď hovoríme o úlohe Európskeho parlamentu, tak my by sme boli radi, keby sme mali slovo pri nominácii členov odvolacieho orgánu. Teraz by som chcela hovoriť o Rade pre systémové rizika a spomínala som to už, keď tu bol včera pán Triše. Pôvodný návrh nie je špecifický pokiaľ ide o zloženie riadiaceho výboru, náš návrh je povedať jasne a hlasno, že zástupcovia z eurozóny a mimo nej by mali byť v riadiacom výbore. Taktiež by sme chceli vidieť ECB a národné e, centrálne banky ako adresátov opatrení orgánov. nahlasovacia povinnosť týchto orgánov by mala byť formulovaná tak, aby nepredstavovala neprimeranú administratívnu záťaž. Ďakujem. Ďakujem, nechávame si spravodajcov nakoniec a preto teraz dávame slovo pánu Pitalovi. Pitalovi. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Už sme súperili s radou, už to také niečo tu bolo predtým a podľa mňa závisí len a len od nás, či príjmeme jednotné stanovisko, čo najjednotnejšie. Navrhujem, že by to mohlo byť možné a že by sme nemali ustúpiť ani o piať, pretože je to veľmi dôležitá záležitosť, koniec koncov. A ak ustúpime, zradíme občanov, ktorí nebudú chápať, prečo parlament sa postavil do slabej pozície voči rade. Aké sú rozličné kapitoly, ktoré by pri týchto 90 pozmeniacich návrhoch mohli spôsobiť problémy? Poprvé, delegované právne normy a konzultácie. Moje pozmenujúce návrhy v tejto oblasti mienia umožniť komisii modifikovať technické normy, ktoré pripravia odborné ustanovizne. Po druhé, situácie núdze. Predložil som pozmenujúce návrhy pre prípady, kedy ustanovizne dostanú právomoci určiť, aké systémové rizika práve vznikli a potom uľahčia výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi. To isté platí aj pre rozhodnutie na riešenie sporov. Rozhodnutie musí byť záväzné pre strany sporu, aby existovala právna istota a aby sa konalo jednotne v rámci európskeho dohľadu. Preto musia jednotlivé ustanovizne sa vysporiadať s nezrovnalosťami a nekonzistentnosťou článku 22 pozmeňujúce návrhy hovoria o väčšej ochrane a táto je našim hlavným zámerom. Myslím si, že by mali byť veci byť lepšie zadefinované a napokon, čo sa týka doložky o zabezpečení. Už som pri niekoľkých príležitostiach spomínal, že tu vzniká riziko samotnej koncepcie zodpovednosti, ktorá tu bude narušená. Členské štáty budú rozlične interpretovať výklad tejto doložky. To môže paralizovať celý systém a komisia by mala zaručiť väčšiu transparentnosť a väčšiu bezpečnosť v oblasti derivátov. Situácia oboch partnerov by sa mala predložiť ESME, ak takýto konflikt vznikne. Ďalším rečníkom je Ferrera, pani Ferrera. Mám tri otázky, ktoré by som rada položila. Poprvé, všetko musí byť konzistentné a v súlade. To, čo povedal spravodajca, zodpovedný za riešenie krízy medzi bankami napríklad, a Garcia Magajo takisto spomenul, dúfam, že budú schopní prijať môj pozmeňujúci návrh, Poprvé navrhujeme špeciálny systém inštitúcií v rámci systémového rizika, kedy bude cieľom pomaly rozširovať tento systém na viaceré inštitúcie. Nie som si celkom istá, či chceme zachovať rozdiel medzi troma rozličnými typmi systémov, s ktorými máme dočinenia. Druhá otázka. Súhlasím so všeobecným cieľom a štruktúrou, ktorá sa tu navrhuje, ale Myslím si, že podrobnosti treba ešte rozpracovať, čo sa týka obsahu. A to je samozrejme, že obsah je ešte nerozpracovaný. Odvetvové rizika sú faktom, aká bude ich úloha. A po druhé, cieľom takéhoto fondu by malo byť zabezpečiť, aby nevznikli dlhy, alebo zabezpečiť samotný systém. Ako má tento fond zaobchádzať so systémovým rizikom? Lebo e, banky je možné zachrániť, ale je možné sa vyhnúť riziku, ktoré sa môže prehupnúť do krízy. Aký je cieľ toho rezervného fondu? Zabrániť riziku alebo zachraňovať, keď už príliš veľká zadlženosť e, vznikne? A čo sa týka tých priveľkých bank na to, aby sa nechali padnúť systémov dôležitých systémov, čo potom s legislatívnymi systémami? Nie je to náhodou v rozpore? V režime 28 je interpretácia, ktorá nás skôr privádza k harmonizácii, ale mne sa zdá, že otázka skôr znie tak, či to systémové riziko sa dá dostať pod kontrolu a ja by som rada počula odpoveď Európy. Mohli by sme mať príspevky do tohto fondu, ktoré by boli odvodené z konkrétneho rizika a kopírovali by vývoj rizik. Tie príspevky do rezervného fondu by nám umožnili intervenovať na základe toho, čo odporúčal bazilejský výbor, vyhodnocovalo by sa riziko. V Španielsku napríklad vytvárame Národný rezervný fond alebo fondy pre núdzové prípady. A ak niektorý štát má ustanovizne ohrozené systémovým rizikom, otázka je, ako by mala zasiahnuť národná ustanovizeň, napríklad takýto fond v tomto prípade. Všetci asi súhlasíme s tým, aké máme ambície, chceme dosiahnuť to, aby bol európsky trh bezpečný a chceme založiť inštitúcie, ktoré by boli schopné sa vysporiadať s európskym trhom, ale podrobnosti ešte nemáme domyslené. Kane Swinburne má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Mnohí z tejto skupiny hovoria o troch v ustanovizniach pre dohľad a ďalšia štvrtá je ESRB aké budú medzi nimi vzťahy. Podľa mňa výbory prostredníctvom svojich spravodajcov by sa mali snažiť nastoliť rovnováhu medzi týmito ustanovizňami do ďalšej budúcnosti, pretože by sa mohli odchýliť od situácie, ktorej sme teraz. Podobne ako kolegovia sa chcem vyjadriť k tomu, že ECR plne podporuje vytvorenie týchto nových inštitúcií vrátane ESRB, teda Európskej rady pre systémové riziko, aj knihy spoločných pravidel pre jednotný trh. Ale keď si vezmeme harmonogram a harmonogram implementácie, ktorý by mal siahať až za rok 2011, tieto všetky výkazy a správy a výsledky by mali sa žiadať v čo najjednoduchšej forme, aby sa dodržali všetky lehoty. Vidím tu dve hlavné prekážky, ktoré by sme mali prekonať. Ako som spomenula predtým na iných vypočutiach, rezervný fond by mal mať aj ďalšie pozitívne aspekty, pretože tieto súvisia s, ús- štúdiami uskutočniteľnosti, ktoré by však spomalili celý proces s niekoľkými miliardami eur, ktorý sa len tak ľahko nestane, sám od seba nerozbehne. Potom, čo sa týka regulátorov, e, vynúcovanie, dodržiavanie zákonov je najefektívnejšie, keď to robia lokálni regulátori a vynúcovateľia práva. Dá sa mi trochu predčasné prideliť vedúcu úlohu dohľadu európskej úrovni okamžite. Podporujeme Petra Skinnera, ktorý hovoril o evolúcii, nie o revolúcii. Skúsme najprv postaviť vôbec na nohy tieto nové európske inštitúcie, nech prekonajú svoje prvé prevádzkové ťažkosti a až potom im dajme väčšie právomoci e, väčšieho kalibru. Na schôdske trojky minulý týždeň niektorí z kolegov mi povedali, že ECR má nový význam. Je to zástupca, e, rada zástupcov pre Európu. A ja túto poznámku budem opakovať, pretože ma veľmi pobavila, pretože podľa mňa, keď presadíme toto v prvom čítaní, bude to výborné. A kde sme, v akej situácii sme, so svojimi pozmenujúcimi návrhmi. A kde je rada s jej pozmenujúcimi návrhmi? Máme medzi sebou priepasť. Neviem, či ju preklenieme, ale mali by sme rozhodne tieto inštitúcie založiť a, a potom neskôr budovať ďalšiu architektúru. Pre mňa je priorita založenie týchto inštitúcií a potom ich vyhodnotiť a prideliť im ďalšie právomoci. Takže je mi to jasné, aj keď ECR, skratka ECR bude znamenať niečo iné. Podľa mňa to treba presadiť pri prvom čítaní. Ďakujem, pán Klut. Jorgen. Ďakujem, ja nie som tieňovým spravodajcom, je to kolega Tomas, ktorý tu ale tiež nie je. E, poprosil ma, aby som časť tejto tieňovej funkcie e, prevzal a povedal za pár poznámok za ňo. Naše pozmenujúce návrhy vychádzajú zo silnejšieho zapojenia občianskej spoločnosti. To sme aj formulovali v podaných pozmeňujúcich návrhoch. E, v tých e, odboroch sú dôležití nezávislí e, vedci, aby sa, sa riešilo prelomenie bankového dozoru. Nebola tu efektívnejšie zvládnutá kríza, tieto ciele e, sledujú aj, sleduje aj väčšina spravodajcov, výlučne o tom hovoria a nad rámec tohoto nedostatočné e, práva môžu byť problémom e, inštitúcií. Treba ich kritizovať a tiež ich napojenie na Centrálnu banku. To vidíme všetko kriticky, pretože je tu spol, minimálne čiastočná spolu zodpovednosť za krízu z našeho pohľadu. V zásade spochybňujeme štruktúru or- orgánov, to už tu bolo povedané E, otáz, nechcem tu ďalej hovoriť o tom, o tom, čo sa už viackrát spomínalo, to znamená tri sídla týchto inštitúcií. A chcem tiež podporiť e, návrh Svena Gigolta, aby teda dozor mal mať možnosť nebezpečné jedovaté e, finančné produkty zakázať. To už zdôvodnil aj kolega Lambers pred nejakým časom a v zásade zostáva platiť, že je tu zákaz určitých finančných produktov, napriek, napríklad CDS. A aj naďalej sa budeme zasadzovať za daň z finančných transakcií ako možnosť regulovania týchto trhov. To je toľko, e, čo ma poprosil kolega, aby som povedal. Ďakujem. Right. Uh, I'm now moving back to the rapporteurs, so those that want to come back to me. Teraz sa vraciam ku kolečku spravodajcov, tí, ktorí sa chcú vyjadriť. Uh, najprv uh, kolega. Budem veľmi stručný. Nechcem tu hovoriť veľa uh, po, k tým poznámkach, pretože priamo na mňa nesmerovala nejaká konkrétna otázka. Celkom rád by som však e, e, chcel hovoriť čosi o mojej funkcii v ohľade podávania pozmeňujúcich návrhov. Tie všetky prekračujú pôvodnú verziu komisie, snáď by som to mohol ešte zoštíhliť a posunúť ďalej, než to spravil pán Margajo, hoci jeho práca je vynikajúca. Chcel by som sa e, obhájiť v tomto zmysle. Hudba sa mi páči, alebo dal by sa ešte zmeniť text tejto piesne. Mali by sme to vypointovať, aby to bolo e, zosúladenejšie a aby sme sa aj dobre pripravili na politický proces, ktorý chceme dosiahovať s radou. Chceme tie jasné ciele, ktoré máme, ešte vyzdvihnúť. Finančná trvalá udržateľnosť je e, jasne menovaná ako cieľ, cieľ menovite Európskeho finančného dozoru. Nie je to predsa ani žiaden teoretický koncept, sú to konkrétne dlhodobé ciele a my musíme pozrieť na to, ako sa finančný svet dá e, zosúľadiť s realitou, ako to môžeme aj internalizovať. To by malo pri všetkých návrhoch vyzerať rovnako. Mali by sme si klásť otázky, čo by mal obsahovať európsky systém. Vieme, že je tu finančný dozor, ale pre veľké celky to znamená nielen to, že že by mali mať na národnej úrovni sprievodné opatrenia a potrebujeme vhodné národné dozorné mechanizmy. Žiaden finančný inštitút nesmie klesnúť pod úroveň e, európskych štandardov. Musíme teda stanoviť minimálnu hranicu pre všetky finančné inštitúcie, ktoré v Európe operujú, aby sme tu mali možný E, európsky finančný priestor. Potrebujeme horizontálny a progresívny systém. Aj to obsahujú moje pozmeňujúce návrhy. To je aspekt, ktorý je pre mňa veľmi dôležité. Musíme si ujasniť, aby tu tie technické aplikácie e, e, legislatívy fungovali. Pri bazilejskom výbore je poznamenané, že, že aj otázka solvability musí byť zohľadená. Otázku solventnosti treba e, zapracovať sem z celoeurópskej komunitárnej perspektívy. Sú tu systémové rizika a cezhraničné rizika. To sú dva, dve oblasti, ktoré pri realizácii finančného dozoru sú dôležité. Musíme zabezpečiť, aby to fungovalo efektívne. Musíme zabezpečiť, ujasniť si, čo je táto Single Rule Book. Je to spoločná príručka pre finančný dozor, ale veď sme ju vôbec ešte nenapísali. Ako parlament, ako inštitúcia by sme to mali definovať, aby sme vedeli, aké sú naše vlastné kompetencie a musíme naznačiť, čo rozhodujeme, čo my ako delegované právne akty chceme delegovať a čo sú len vykonávacie predpisy. Pre nás v inštitúciu je toto dôležité a keď budeme mať takýto single rulebook, tak je potom dôležité nie je len hovoriť o rizikách a právnych legislatívnych formách, ale musíme vytvoriť katalóg, ktorý európskych členov tohoto systému, čiže národné orgány, zapracuje. Musíme to jasne definovať, keď chceme mať systém, ktorý bude eh, úderný, funkčný a dúfam, že to čo najskôr dosiahneme. Finančný dozor musí byť aj silný a nezávislý a u technických tak štandardov nuž to, čo u delegovaných právnych aktov vyjasňujeme, to musí podliehať aj finančnému dozoru a tu musia národné orgány mať, mať eh, možnosť sa zapojiť, ale to musí byť právne E, záväzné. To treba ešte vyjasniť. To by teda mal byť konzultatívny proces, ktorý musí byť otvorenejší a jednotlivé finančné entity musia byť zohľadnené. Nechcem dlho hovoriť, pretože si myslím, že sa tu dokážem so spravodajcami dohodnúť, aby ten priamy dozor a finančná ochrana, aby boli vyjasnené. Priamy dozor to mi vôbec nevadí. Môžeme mať predsa najpriamejší možný dozor, aký len existuje. Ide o to, aby sme tu mali aktorov, ktorí by boli, sa zodpovedali priamo EÚ, ale musí to byť konzistentné. Od začiatku musíme povedať, ako tento pria, priamy dozor má vyzerať. Máme tu asi 25 e, bank na celoeurópskej úrovni, ktoré majú 50, viac ako 50 celosvetového vôbec eh, majetku. Ak to máme toto kontrolovať, tak musíme to robiť multilaterálne. Nehovorím to preto, že to chcem odkladať do nekonečna. Naopak chcem to hovoriť preto, pretože na stretnutí v Londýne už sa hovorilo o tom, o inštitúcie, ktoré sú príliš veľké na to, aby sa nechali padnúť. A keď na tejto úrovni to chceme robiť, tak sa to musí diať multilaterálne. Tieto témy treba riešiť multilaterálne. Niečo sa dá riešiť interne, niečo inak, ale treba vedieť, ktoré finančné inštitúcie vôbec tejto veci podliehajú. To sú samozrejme veľké obchodné banky, kde sa vytvára väčšina hodnot potom je tu Európsky záchranný fond. Tu súhlasím s Elisou Ferreirou do tej miery, že je tu určitý počet finančných inštitúcií, ktoré sú nehorizontálne. Celoeurópsky garančný fond. A celkom jasne musíme povedať, aké, ako má vyzerať rizikový manažment, aké sú tu platby za finančné inštitú- pre finančné inštitúcie. Toto treba naštudovať do hĺbky. A ešte pánu Maragajovi chcem povedať, že spravodajca má množstvo skúseností, je otvorený dialogu a verím, že od teraz až do hlasovania budeme môcť odpovedať tie otázky, ktoré som práve naznačil. Give, uh, Teraz dám slovo pánu Margajovi, aby sa vyjadril. Pokúsim sa odpovedať v stručnosti na otázky. Začnem pánom Skinnerom. Konzervatívci si neželajú revolúciu, to je hádam každému jasné. A takisto nemá význam meniť veci len pre zmenu samotnú. Hovoril som s zástupcami Britov a povedali mi, že je to síce vynikajúci nápad, krásna myšlienka, ale mali by sme trošku počkať. Opýtal som sa dokedy. On povedal asi do budúcej krízy. A čo sa týka fondu, o ktorom tu hovoríme, ja mám iné termíny, časové lehoty, pretože to aj súvisí s kvantitou v peňazí, ktorá sa v tomto rezervnom fonde pre stavnú nazbiera. Odvetvové fondy nie sú to isté. Napríklad odvetvie poisťovníctva je čosi iné ako odvetvie bankovníctva. Každé, každý sektor, každé odvetvie si bude vyžadovať inú sumu, aby sa nazbierala v záchrannom fonde. Napríklad pre poisťovníctvo to bude jedna devetina sumy, ktorú bude potrebovať bankovníctvo nazbierať. Po druhé, sú tu systémové riziká, ktoré sa iba dotknú odvetví zo strany vyššieho systému a v tomto zmysle skôr ide o aktívne bankové riziká. Vieme, že krízu spustil fond, ktorý pochádza z Londýna, bol lokalizovaný v Londýne, nie v Amerike. A napokon sa tu hovorí o finančných produktoch, ako sú CDS, ale nebudem tam hovoriť čísla a fakty, to si necháme na inokedy. Odznelo tu aj to, že rada zachováva líniu komisie. To je pravda, je to tak. Komisia vychádza z, zo správy La Hosieho. Táto správa však eh, ne vytvorila žiadny konkrétny návrh. Rada sa pokúša zredukovať právo moci európskych inštitúcií a navyše pokúša sa etablovať doložku o bezpečí a Británia takisto apeluje na radu, vždy keď má pocit, že budú niektoré rozhodnutia mať vplyv na britský rozpočet. A pán Lahosie vo svojej správe povedal, že niekto napokon musí zaplatiť ten listok na vlak. Pán Hotmark sa vyjadril k nestabilite a kríze. Spomenul dve správy Leternerovú revíziu a Skin La Rozie, správu La Rozieho. Hovorí sa tu o Lehman Brothers a IG Case, pán Turner povedal, že sú dve riešenia, iba dve riešenia. Buď dať väčšie právomoci dohľadu v krajine hostiteľa, to znamená napríklad zákaz prevádzkovať prostredníctvom pobočiek a cerských spoločností, Pán Turner vo svojej správe hovorí, že to znamená zákaz tzv. európskeho pasu a jednotného európskeho trhu pre finančné služby, alebo dokonca európskych ustanovizní v tejto sfére ako takých. Kolegium tých, čo vykonávajú dohľad, by mohlo mať právomoc konať, keď by vznikol rozpor medzi orgánmi dohľadu a muselo by sa dosiahnuť riešenie konsenzus, alebo by Európska centrálna banka vydala záväzný, záväzné rozhodnutie, ktoré by museli ostatní posluchnúť a podriediť sa mu. To sa všetko ľahko hovorí, ale sú rovní a rovnejší, ako vieme. Realita nám však hovorí, že isté finančné inštitúcie treba zachrániť. Podobne ako sme tomu počuli v prípade Lehman Brothers, bankrot takéto inštitúcie by viedol k obrovskej kríze, kedy by sa obrovsky zvyšila nezamestnanosť a zastavil by sa rast. Ak zachránime takéto priveľké inštitúcie na to, aby sa nechali padnúť, kto zaplatí účet. Ak niekto potrebuje robiť dohľad nad bankovými ústavmi zo supranárodnej úrovne, čo to znamená pre systém, aké doložky treba pre systém vymyslieť. V írskom prípade a takisto britskí depozitári alebo vkladatelia by k tomu mali iste čo povedať. Kto poniesie zodpovednosť za tieto inštitúcie, ako zadefinujeme kritéria, na základe ktorých sa etablujú? Súhlasím s tým, že dôležité tá vec je riziko ako také, nie jeho rozmery, nie jeho povaha, ktorá je cezhraničná, nie ďalšie kritéria, ktoré si môžeme vypočuť. Bolo tu len zo pár poznámok. Ako povedal pán Sanchez, tieňový spravodajca, za, a britsk, zástupca britských konzervatívcov, zástupkynia povedala, ak by sme mali nadnárodný dohľad, nič také by sa nestalo. To je síce možno pravda, ale kto by to zaplatil? Použijeme slova Obamu. Zabezpečme, aby Main Street neplatila za katastrofu spôsobenú Wall Streetom. To povedal možno Sanchez, nie Obama. Stratégia do roku 2020 hovorí to isté. Hovorí, treba apelovať na príspevky z finančného sektora, aby ľudia, ktorí boli zodpovední za škody, ich aj splatili, tí, ktorí sa zadlžili. Pozrieme sa na grécky prípad. Povedali nám, že teraz je priskoro, vtedy bolo priskoro zasahovať, teraz je zasa prineskoro. Nikdy nie je čas, ten pravý čas zasiahnuť, čo je e, dôvod na obavy z môjho hľadiska. Pani Luling hovorila o návrhu rozhodnutia o kvalifikovanej väčšine, o tom, že jeden členský štát má mať iba jeden hlas. Osobne som za to, že jedna osoba má mať jeden hlas. Neviem, či to je realistické a či napokon daňoví poplatníci nebudú platiť ďalšiu katastrofu, pretože členské štáty budú hovoriť o množstve vkladov a o ďalších princípoch. Sme pripravení na doložku o bezpečnosti, zabezpečení bankovníctva, povisťovníctva členských štátov. Oni sa, im sa to nemusí páčiť. Členské štáty v takomto prípade nebudú hlasovať a kvalifikovaná väčšina nebude dosiahnutá. Nebudem ďalej hovoriť, aby som nezbudil nejaké nežaduce pocity. Súhlasím s novými aj starými princípmi, ktoré tu odzneli, ale zmenil by som trochu terminológiu. Ide tu skôr o štát, ktorý by mal sa podriadiť istým výnimkám, kto chce sa pripojiť k eurozóne, a chce mať nezávislosť len v rámci zmluvy o Európskom spoločenstve. Komisia musí autorizovať e, takéto pripojenie sa, pretože v zmluve je zakotvené presne, čo treba urobiť. Treba možno predložiť pozmenujúci návrh tejto veci, na tom sa možno zhodneme. Nie je to súťaž krásy a nie je to vec voličov, čo sa im najviac páči. Je to odborná záležitosť. Teraz niečo k pánu Pitelovi. Súhlasím s tým, čo ste povedali. Už sme v tejto snemovni počuli správu k tejto veci. Neviem, či sa to rade bude páčiť, či sa ľahko dohodneme s radou v takom krátkom čase, ktorý máme k dispozícii, alebo či sa pokúsime preskúmať nové cestičky, ktoré by mohli vrhnúť viac svetla na to, čo sa deje. Rada v stratégii do roku 2020 sa vyjadrila, že finančný sektor potrebuje, musí zaplatiť za časť škody, ktoré, ktorú spôsobila. To bolo len pred pár mesiacmi. Rada navrhla aj stratégiu napredovania. Bol to dosť odvážny návrh. A my sme teraz v pozícii žiadať niečo, klásť e, požiadavky. Mier je vždy možný, stačí sa vzdať. Môžeme sa vzdať a to asi nikoho nepoteší. Hoci si môžeme dať spolu kávičku a pekne sa porozprávať, Nebude to, nebudeme z toho asi nadšení. Pán, pani Ferrera, pogratulovali ste mi k ambíciám, ja vám gratulujem k vašim. Pýtate sa, ktoré inštitúcie sú vystavené systémovému riziku. Máme tu celý rad medzinárodných kritérií. Rada pre systémové riziko rozhodne o týchto kritériách a potom tam budú spadať konkrétne inštitúcie ohrozené systémovými rizikami. Ide o to, aby daňoví poplatníci platili čo najmenej za to, že finančný sektor funguje úboho. Spravodajcovia budú ďalej spolupracovať, pokiaľ je mi známe, a budú hovoriť o realizme, o evolúcii ja by som sa vrátil k Lamfalusi štruktúra a procese s, ním súvisia, s ňou súvisiacim. Legislatívne právomoci parlamentu e, by mali byť teraz iné, pretože bežné parlament, procedurálne postupy sú pomalé a finančný svet sa vyvíja oveľa rýchlejšie. Preto tieto návrhy Rady a komisie a komisia hovorí o jednotnom trhu kedykoľvek, E, regulujeme isté produkty, myslím tu na deriváty, musíme vždy regulovať isté sektory, napríklad tieto riskujúce fondy. Musíme e, zapracovávať doložky o zabezpečení, o harmonizácii daní a podobne vždy. Vždy nám povedali, veď to nie je možné, je privčas, že to je utopické. A na, teraz pozrite sa, čo sa stalo. A vďaka tomu a ešte vďaka tomu, že súčasný komisár je nám naklonený, aspoň si myslím, že je tomu tak. Pán Klut, súhlasím s tým, že ak chceme efektívnosť, všetky inštitúcie by mali vychádzať z toho istého východiska a mali by vychádzať z toho istého odborného stanoviska. Zákaz v jednotlivých finančných odvetviach. Predtým hovoríme, že to bolo nesprávne a teraz v prípade Grécka hovoríme, že treba zakázať napríklad neregulovaný predaj e, svopov zabezpečenia z úverového zlyhania CDS. Myslím si, že súhlasíme s trvalou udržateľnosťou. Včera sme hovorili o nej dosť často, zaznievala každú chvíľu. Na jednej strane bankovníctvo, na druhej strane dohľad. Všetci volali po trvalo, trvalej udržateľnosti. Národné ustanovizne majú byť len delegátmi. Ide tu o politiku konkurencie, ktorá však má európsku dimenziu. S takýmto niečím už máme svoje skúsenosti. Čo sa týka spoločnej knihe eh, istých pravidiel pre zaobchádzanie s obligáciami, zmenkami a inými cenými papiermi. Tu treba reguláciu a my sme rozdrobení pri dohľade nad týmito cenými papiermi. Ako budeme harmonizovať štandardy, aby fungovali, aby sme mali všade rovnaké pravidlá, štandardné pravidlá? budeme mať 27 rozličných názorov, ktoré sa budú týkať toho istého sektora. Tu skončím. Ďakujem, hovorí pani predsednička Sven. Nech sa páči, máte slovo. Po hodinách a hodinách dnešnej diskusie dokonca aj poslanci sú unavení, predstavitelia, niektorí predstavitelia rady už odišli, niektorí sú ešte tu. Nehovorím o vás. Preto ja naozaj neviem, do akej miery sa mám vyjadrovať, v akom rozsahu. Silvi nechce veľa komentárov, no dobre. Takže k tomu, čo hovorila pani Luling, trvala na tom, že je veľký rozdiel v hlasovacom postupe pri 133, pozmeňacom návrhu 133, ktorý sa týka bankového orgánu a že môže byť väčší rozdiel medzi správou Petra Skinnera a mňa na jednej strane a Jose Maria Magajo. My vidíme tento rozdiel ako minimálny. Nám sa to nezdá veľký rozdiel, ale budeme musieť ešte o tom hovoriť súhlasím s e, veľkou časťou toho, čo sa tu povedalo, najmä s tým, čo povedal pán Pitela. Ja som to ešte nevidel v písomnej podobe, ale na počutie sa to zdá úplne možné, aby sme viedli diskusie tým smerom, najmä ak ide o priamy dozor E, ústredného proťažka. To je úplne v súlade s tým, čo máme na mysli. Ja si myslím, že tá kľúčová diskusia, ktorú budeme viesť, je o tom, ako náročné by mali byť tieto správy. A to bude určite tá hlavná diskusia, Samozrejme, že budeme riešiť ešte aj niektoré mm, podrobnosti, ale vo všeobecnosti môžem povedať, že by sme nemali ísť priveľmi do veci, ktoré by boli kontroverzné a preto by mohli zdržať proces. A ja musím povedať, že toto nie je pohľad na úlohu parlamentu, ktorý ja zdieľam v tejto etape. Ja si myslím, že v tejto situácii úlohou parlamentu nie je pozerať sa na radu a žiadať, aby ministerstva jednotlivých štátov a bankové orgány v členských štátoch sa vyjadrovali a, a zisťovali by sme, že či súhlasia, keď nesúhlasia, tak to vidíme ako problém pre rýchle rozhodovanie. Nie, ja si myslím, že riešenie, ktoré musí vyplynúť z tohto procesu, musí zohľadniť skúsenosti z krízy a musí to byť riešením tých slabých miest, ktoré sme zistili. A ak máme silné indikácie, že je lepšie, aby boli orgány v jednom mieste, na jednej úrovni, tak to musíme tak urobiť. Ak máme silné náznaky toho, indikácie toho, že sú niektorí aktéry, ktoré by mali byť vedúcim dohľadom na európskej úrovni, treba to tak urobiť. Orgány môžu mať silnú zodpovednosť len vtedy, ak majú aj finančné zabezpečenie. To je určite veľmi silný bod, ako povedala pani Voltman. Taktiež treba mať vytvorený fond na to, aby tie veci boli možné, aby sme mohli europeizovať skutočnú zodpovednosť tam, kde je to potrebné a preto ja si myslím, že to nebude také jednoduché. Nemôžeme len povedať, že áno, dáme tam to, čo by sa dalo ľahko odsúhlasiť v prvom čítaní. Ja som naopak presvedčený, že parlament má vážne brať svoju úlohu. Ale chcem vás ušetriť a nebudem tu čítať všetky tie pozmeňovacie návrhy, ktoré som dal ako tieňový k ostatným správam. To budeme mať za chvíľu a budeme o tom hovoriť v kooperatívnom duchu. Máme mnoho pozmeňovacích návrhov, ktoré sa zlúčili a teraz je naozaj veľkou zodpovednosťou spravodajcov, aby sme pokračovali v takej dobrej spolupráci, ako sme mali doteraz, aby sme zaručili dobré prvé hlasovacie zasadnutie tu vo výbore. To je, myslím, to, na, čo sa máme teraz zamerať. A potom je dôležité, aby sme tu mali veľký koncenzus. Nemáme sa teraz zaoberať tým, že aký bude výsledok potom pri ďalších rokovaniach. Ďakujem. Ďakujem. A teraz Peter. Ďakujem, pani predsednička. Pani Komenko to charakterizovala spôsobom, ktorý nebol veľmi dobrý, bolo to národné. Máme tu na líniu komisie a parlamentné pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že nečítala tú správu a preto to, čo povedala, netrafilo e, klinček po hlavičke. My sa snažíme meniť fiskálne zodpovednosti. Hovorili sme o účasti aktérov na primeranú úroveň. Zvýšili sme ambicioznosť orgánu pretože my nesúhlasíme s tým, ako by to mohlo byť v časovom horizonte. Taktiež sme zvýšili právomoci orgánu, rozšírili sme spoločný konzultatívny orgán, aby mohol, aby bola zabezpečená väčšia rovnováha. Ja myslím, to je úplne jasné. Takže to je plus komisie čo chce parlament a nakoniec to bude text parlamentu a preto je dôležité, aby bola táto rovnováha ambície, logiky a reality zabezpečená ja neviem, kde sú fakty, ale ak by ste to mohli akceptovať, tak by som chcel nejaké detaily. Možno teraz nie je tá správna doba na to, aby sme išli. Možno treba sa aj zamyslieť nad tým, koľko peňazí by sme mali mať vo fonde v nadchádzajúcich 6-7 mesiacoch. Ja by som chcel vedieť, či sa to dá vôbec dosiahnuť do 1. januára, alebo že či budeme využívať váhu nášho politického kapitálu na to, aby sme teraz definovali náš úspech alebo neúspech v kontexte pán Garcia Marke, v diskusii s radou to, čo potrebujeme dosiahnuť? Ja si myslím, že je v tejto správe oveľa viac vecí než toto. Takže ja si myslím, že keď možno nesúhlasíme s týmto obsahom, sú tu veci, ktoré dokážeme odsúhlasiť a tam by sme mali venovať naše úsilie, tak si ja myslím, že netreba sa tu naháňať a hovoriť, či 5% EU HDP má byť k fondu dispozícii v 1. januári, tak ako to hovoríte, alebo 75% HDP, čo je teraz tá báza aktív v poisťovníctve. A to ešte nemám dôchodky. No, určite nie všetci budeme súhlasiť, alebo že či to budú aktíva, ktoré budú používať e, in, e, poisťovne a dôchodky takže niekde sú to prebytkové fondy a podobne. A tí, čo poznáte poisťovníctvo, viete veľmi presne, čo sú e, prebytkové fondy a z čoho to je. A viete, že sú len fungibles. Takže ja myslím, že ten vzorec, ktorý použijeme momentálne, nie je hodný toho času, ktorý mu venujeme, pretože to určite nevyhrá ten boj. Takže musíme sa venovať oblastiam, kde máme silnú pozíciu. Možno je to aj otázka morálneho hazardu, o ktorej som hovoril predtým. Myslím si, že je to troška e, pravdy aj v tom, že potrebujeme ten fond na rezervný fond pre banky. Možno Líza by mohla povedať niečo k tomuto procesu. E, a možno pán Garcia Maga bude s vami súhlasiť, ale neviem. Myslím si, že niektoré vaše argumenty na mňa jednoducho nezabrali. Ďakujem a teraz ešte Silvi. Budem veľmi stručná vzhľadom na množstvo, množstvo e, poslucháčov, ktorí zostali a tým chcem poďakovať. Chcem, aby sme sa dostali k výsledku. Nede len o zlepšenie, ide o zásadné otázky pre tento parlament. A chcem ešte vyzvihnúť to, čo povedal Jose Manuel. Nemyslím si, že spolurozhodovanie vyzerá tak, že rada niečo rozhodne a parlament nasleduje. Vy, všetci musíme, keď chceme dosiahnuť spoločný výsledok, sa e, pohybovať určitým smerom. Je tu aj interná logika rady a ja chcem povedať, že som otvorená všetkým pozmenujúcim návrhom, na všetko to, čo prichádza z rady a čo je vo všeobecnom európskom záujme. Všeobecné záujmy k našej veci a tým pádom si sa stáva možné dosiahnuť niečo efektívne. Vtedy sme otvorení, ale vnútorná e, logika rady často hovorí, toto je naš, no, naša logika a taká aj zostane, no tak to potom nie je pres, presvedčivé a my by sme mali ísť ruka v ruke, taká je moja, taký je môj pohľad. Chcem poďakovať všetkým rečníkom. Samozrejme, že sa budeme snažiť nájsť rovnováhu medzi e, centrálnou bankou a ostatnými bodmi. Myslím si, že bude naozaj možné nájsť rovnováhu. Chcem podporiť e, pána Skinnera. Dobre sme spolupracovali, budeme aj naďalej spolupracovať. Možno sú vo výbore rozpory, ale určite sa nám výsledok podarí. Ďakujem. Máme 15 minút navyše. Ešte niekto? Myslím si, že týmto uzavrem naše stretnutie a budeme distribuovať e, e, poznatky z tejto rozpravy. Ďakujem.